we will start our... Kolegovia, takže začneme s druhým panelom, tak z 3 výboru. Rád by som tu privítal poslankyne poslancov nových hostí, ako aj divakov druhého panelu výboru TAX 3. Vypočutie sa bude týkať e, viacerých prezentácií o kľúčových problémoch a výzvach v oblasti boja proti e, podvodoch v DPH. Ako prvý prehovorí pán Neven Mates, člen výboru auditorov, ktorý, to dvoru auditorov, pardon, ktorý bude riešiť e, to, či EÚ dostatočne efektívne rieši medzikomunitné podvody na DPH. Druhou rečničkou je pani Majte Fabregas Fernández, riaditeľka nepremehých daní a daňovej správy z DG Taxud a bude hovoriť o konci prechodného režimu, ke, konci e, v podvodoch na DPH, najmä karuselových e, podvodoch. A potom je tu pani Alma Olovsdottir, zo švédskej eh, daňovej správy a predsedkynia Eurofisk siete, ktorá bude prezentovať e, prezentáciu pod názvom mohli by členské, mohla by spolupráca členských štátov zlepšiť boj proti podvodoch na DPH a aká je v tom úloha Eurofisku. No a na záver prehovorí pán Richard Murphy, riaditeľ Tax Research zo Spojeného kráľovstva, ktorý e, bude riešiť otázku, ako to, že sa nenašlo riešenie na e, problém pod vodou na DPH. Tak, DPH. Takže teraz ako prvý pán Neven Mates. Máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda, eh, dámy a páni, členovia výboru. Som veľmi rád, že mám možnosť eh, vám predstaviť výstupy zo správy o eh, podvodoch na DPH. Mám detailné odpovede na tie otázky v písomnej forme, čiže teraz sa budem sústrediť na iba dôlež- najdôležitejšie veci. Vy ste sa pýtali na najväčšie diery ktoré vedú k podvodom na DPH. Je tu určite, viete, CP42. Sme veľmi radi, že, sme, že to, že sme odporúčili automatickú inkorporačnú daňových údajov do systému DPH, kon, komisia akceptovala a je to zakorporované do posledných pozmeňovacích návrhov o nariadení e, administratívnej spolupráci, čo nedávno e, schválila aj rada, ešte to musí byť zverejnené vo vesníku. Takže toto uľahčí, e, že e, údaje z celných systémov budú zapracované do systému DPH a krajina dodania bude môcť kontrolovať tieto údaje povedie to k odhalovaniu daňových podvodov, je to veľmi dôležité. V roku 2020 to vstúpi do platnosti a zakačo právny rámec už e, je vytvorený. Samozrejme, implementácia EÚ ešte len čaká. Čo e, treba povedať, že je dôležité, aby táto, to, toto nariadenie bolo čo najefektívnejšie uvedené do platnosti čo najskôr. Po druhé, dívame sa na oblasti, ktoré ešte je možno ďalej zlepšovať. E, napríklad efektívnosť spolupráce daňových správ jednotlivých členských štátov. Teší nás, že komisia prijala naše odporúčania vykonávať viac monitorovacích návštev do členských štátov na základe hodnotenia rizika. V roku 2017 komisia začala tieto návštevy v desiatich členských štátoch v rámci kontextu v prípravy správy o kontrolných procesoch DPH. Komisia na záver e, vypracovala správu, kde uvádza usmernenia pre členské štáty, aby tieto zlepšili dôveryhodnosť e, daňových správ a je to aj v súlade s našimi odporúčaniami. Podrobnejšie som e, v správe uviedol, kde sme absolútne v súlade s závermi komisie. Najdôležitejšia oblasť na zlepšenie je zlepšiť spoluprácu medzi administratívnymi, súdnymi orgánmi, orgánmi presadzovania práva v EÚ. Podvody na DPH sú medzinárodnou záležitosťou už o svojej podstaty. A pokiaľ daňová správa v jednom štáte si s tým vie sotva poradiť, tak už aj bilaterálna spolupráca nemôže byť dostatočná pretože tovary v praxi prechádzajú hranice viacerých krajín a k tomu vedú, teda potom toto vedie k podvodom na DPH. Preto je dôležité, aby európske inštitúcie posilnili e, aktivitu v tejto oblasti. Navrhujeme novú formu administratívnej spolupráce. Vyplýva to aj z našej správy. O, Europol a OLAF by sa mali deliť o informácie. To je náš záver. Nová smernica posilňuje úlohu tiež orgánu verejného prokurátora, pokiaľ ide o riešenia prípadov podvodov na DPH. Je taktiež podľa nás potrebné zlepšiť štatistiku o existujúcich prípadoch podvodov na DPH. V tejto chvíli na nešťastie neexistuje nejaká systematická snaha e, toto vyriešiť na európskej úrovni. Európska komisia vypracovala hodnotenia e, podľa DPH smerom zhora dole, ale má tam, je tam pár zásadných problémov. Veľmi to závisí na hodnotení šedej ekonomie v jednotlivých členských štátov. A toto už o samotnej podstaty je veľmi e, neistá záležitosť merať šedú ekonomiku. E, táto veľkosť tejto šedej zóny v hospodárstve veľmi ovplyvňuje DPH Čiže podľa mňa skôr je dôležité ísť z dola hore, zbierať reálne štatistiky o, o existujúcich odhalených prípadoch podvodov na DPH. V ne- tých málo prípadoch, kedy krajiny vypracovali takéto hodnotenia, vyplynulo, že rozdiel medzi prístupom z hora dole či z dola hore e, ho, odhadoch je pomerne zásadný. Čiže my podporujeme komisiu v tom, aby urobila niečo preto, aby sa štatistiky začali naozaj konzistentne zbierať vo všetkých členských štátoch. V tejto chvíli iba Belgicko a Spojené kráľovstvo pravidelne zverejňujú tieto odhady. Určite by eh, by bolo dobré, aby krajiny zvolili spoločný prístup v tejto sfére, aby bol tento rovnaký na celej na úrovni EÚ. A potom je tu otázka stimulov, ktoré vychádzajú z aktuálneho systému zdierania celného bremena vzhľadom na zmluvu. Sú celá jedným z vlastných zdrojov EÚ. Členské štáty ktoré importujú, si zacha- za- za- zachovajú 20 pobraných solných poplatkov, aby, si, aby pokryli svoje náklady. Avšak nie je tu konkrétne prepojenie medzi reálnym nákladom a touto sumou, čo naozaj vytvára mm, také nešťastné stimuly. Pozrime sa na to zo strany presadzovania riadneho hodnotenia zoberme si jednu krajinu a daňová správa e, stojí pred výberom. Tak povedzme, že pokiaľ ten náklad by, bol by tam rozdiel 50, tak by e, to bola polovica nákladov, čo by, si za, čo by si nechali. Ale pokiaľ by si nechali iba 20 e, a zvyšok by museli posunúť ďalej, tak by to bolo niečo iné. Ten čistý príjem by sa intenzívne redukoval Vďaka tomu by nebolo možné e, zachovávať e, tie reálne, pokrytie reálnych nákladov. Druhá strana problému zachovávať si 20 colných poplatkov predstavuje stimul na obchodné toky do prístavov. Existujú aj iné typy stimulov, ale mali by existovať iné stimuly na to, aby ste e, pri, pri, pritiahli e, obchod do svojich prístavov. No a ešte je tu denná ďalšia správa, o ktorej som hovoril, je tu prepojenie medzi veľkými hodnotiacimi postupmi a faktom, že tie obchodné toky smerujú do tých, ktorých e, konkrétnych miest. Čiže je tu takáto nešťastná situácia, že systém vytvára stimuly, pokiaľ nie sú riadne presadzované riadne formy hodnotenia. A pokiaľ e, cena e, poberania 20% celného poplatku je teda pokiaľ tá cena poberania celného poplatku predstavuje 20%, tak to je naozaj veľmi vysoká, vysoká suma myslím si, že nie je v súlade s reálnymi nákladmi. Komisia teraz navrhuje znížiť toto percento zachovanej sumy. Problém nevyrieši. Možno, že to ten problém zmenší, ale nevyrieši ho. Hovorím teraz za seba pretože dvor auditorov neprijal toto rozhodnutie oficiálne, ale pokiaľ toto chcete naozaj vyriešiť, je potrebné naozaj lepšie zosúľadiť reálne náklady a za, zadržaný príjem. Komisia v tejto chvíli navrhuje, aby sa tie zachované e, sumy znížili o 10 a že to bude kompenzované z zdrojov EÚ na investície do colných správ, ale, ale e, teda toto sú tie hlavné výstupy, ktoré mm, prezentujeme v správe a som tu samozrejme k dispozícii pre vás, pokiaľ by ste mali ďalšie otázky. Ďakujem pán Neven Mates z Dvora auditorov. Teraz pani Majte Fabregas Fernández, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pán predseda vážené poslanky, poslanci, dámy a páni. Som veľmi rada, že tu dnes môžem byť a predstaviť stanoviská komisie na túto veľmi dôležitú tému e, podvodov na DPH v EÚ. A som rada, že tiež môžem hovoriť o iniciatíve komisie, ktorá chce zefektívniť systém DPH v EÚ v rámci vnútorného trhu chceme naozaj vytvoriť jednotnú oblasť európskej DPH. DPH je dôležitý zdroj príjmov pre národné rozpočty a je to tiež súčasť hlavný, e, pardon, vlastných zdrojov EÚ. V roku 2016 28 členských štátov EÚ e, malo e, mieru príjmov z DPH na úrovni 144 miliard eur čo predstavuje 18 všetkých daňových príjmov v jednotlivých členských štátoch. Každý rok veľké sumy očakávaných príjmov z DPH sa stráca kvôli podvodom. Na základe našich štatistík sa preukázalo, že v roku 2015 tá, tá medzera DPH predstavovala 151 miliard eur, čo je viac ako 12 očakávaného príjmu z DPH. Tento, táto, tento, táto medzera v DPH je spôsobená aj inými dôvodmi, než len podvodmi. Môžu to byť napríklad prípady insolvencie, zlých výpočtov a tak ďalej, ale predpokladáme, že podvody na DPH v rámci EÚ nás stoja 50 miliard eur ročne z národných rozpočtov a táto obrovská suma peňazí e, si vyžaduje naozaj obrovský proces prania špinavých peňazí, ktorý je podobný ako Panama Papers. Nedávno uh, publikovaný dokument House of Commons e, o podvodoch na DPH v prípade elektronického obchodovania hovorí o naozaj rizikách v rámci efektívnosti aktuálneho systému DPH vyzýva členské štáty a komisiu k činnosti. V tejto správe Spojeného kráľovstva sa uvádza, že miliarda až miliarda a pol libier bola takto e, využitá na podvody v rámci EÚ. EU. Európska komisia si hm, túto záležitosť podvodov z DPH berie k srdcu. Pán predseda komisie Juncker má ako prioritu jeho mandátu dobre fungovanie vnútorného trhu. Občania aj firmy by mali platiť spravodlivú časť daní. Komisia zdôrazňuje neustále, že členské štáty by mali aplikovať pravidla DPH a o tom sa hovorilo e, v niekoľkých prípadoch e, vyhýbania sa daňovej povinnosti, Paradise Papers, to spomínali a podobne. A takisto dodávky e, lietadiel, bojové techniky a ďalších produktov. Tam sa dokonca rozbehli nejaké konania proti členským štátom a e, ostatné členské štáty sú podrobné otázkam. ECOFIN súhlasil, tak ako to povedal už pán Matias minulý týždeň 22. júna, so všeobecným súhlasom s návrhom komisie, aby daňové úrady mali nové a efektívnejšie nástroje s bojom pri boji s tzv. missing traders a podvodoch s týmto súvisiacich. Je tu e, analýza rizika spoločná, ako e, na základe ktorej sa lepšie vyšetruje organizovaný zločin. Ide tu o zdieľanie údajov s OLAFom, daňovými e, úradmi a ďalšími inštitúciami, aby sme mali multidisciplinárny front proti daňovým podvodom. Potrebujeme túto bázu, aby bolo možné zdieľať informácie. E, táto tematika je teraz v parlamente. Mm, parlament sa musí vyjadriť. Výbor pre hospodárske a menové otázky EKON tento mesiac e, bude finalizovať svoje stanovisko. Napokon treba si byť vedomý, že e, treba zvýšiť administratívnu kapacitu daňových úradov na boj so daňovými podvodmi a unikmi pretože podvody z DPH sú e, časté a treba modernizovať boj proti ním. Komisia navrhuje zmeniť systém DPH, aby tu bolo, bol systém business to business a intra-union. Bude to vychádzať z princípu zdaňovania krajiny, kam e, sa tovar dostane, konečného určenia tovaru. A to sa týka e, DPH pri tovaroch odstránenie výnimiek pri dodávkach tovarov intrakomunitárneho charakteru e, je ďalšo, ďalším opatrením, ktorý by mal znížiť, mal by znížiť daňové úniky o 30 miliard ročne v celej Európe. Toto mienime dosiahnuť, aby sa z tohto dočasného systému sa dostali k definitívnemu režimu e, systému DPH prvej fáze pôjde o koncept certifikovaných zdaniteľných osôb. Tam potom bude takáto osoba uznaná svojim vlastným daňovým úradom v jeho krajine a keď sa získajú tovary ako CTP, tento certifikát potom budú môcť presunúť cez hranice čo by malo zabrániť daňovým únikom, pretože status tohto certifikátu CTP sa bude udelovať iba spolahlivým platcom DPH. Čo sa týka definitívneho e, systému vnútri EÚ, komisia prijala v oktobri 2017 návrh legislatívy, ktorý okrem iného zahrňa uholný kameň a základné princípy definitívneho režimu DPH v EÚ. Teda je to zásad zásada krajiny určenia, e, CTP certifikát a využívanie zastrešujúcich kancelárie One Stop Shop. Toto považujeme za veľmi jednoduchý a proti daňovým únikom a podvodom zabezpečený definitívny systém. Návrh e, komisie, ktorý bol prijatý 25. mája, je to návrh na smernicu, ktorá obsahuje podrobnosti, odborné opatrenia a praktické ku implementáciu v praxi tohto definitívneho konečného režimu DPH. Rada a parlament dúfame budú sa zaoberať e, urgentným spôsobom s e, touto tematikou, aby sme mohli spoločne bojovať proti daňovým podvodom. Je to priorita pre komisiu. A v tomto zmysle sú tu dva hlavné prvky, s ktorými sa treba vysporiadať. Prvá, prvým, kapacita daňových úradov, aby presadili v praxi daňové pravidla a bojovali proti daňovým unikom. Druhý element, druhý prvok, systém DPH ako taký, ktorý musí byť nepriestrelný, musia byť preklenuté diery v systéme, zaplátané, aby bolo možné neuskutočňovať cezhraničné podvody z DPH. Musí to byť modernizované, kompatibilné s interným trhom a jeho pravidlami. Ďakujem za pozornosť, teším sa na diskusiu. Ďakujem veľmi pekne, pani riaditeľka, za názory komisie. A teraz e, švédsky daňový úrad Eurofisk. Nech sa páči, máte slovo. Thank you. Thank you. Ďakujem za slovo, pán predseda, eh, vážení členovia výboru. Ďakujem, že ste ma pozvali na toto vypočutie o eh, cezhraničných podvodoch z DPH v, dane, v Európskej únii. Moja prezentácia bude o boji s daňovými zločinmi a najmä eh, s kolotočovými typmi zločinov, E, systém DPH v Európskej únii je zraniteľný a otvorený kolotočovým podvodom. Tento podvod sa rozvinul za ostatné 10 e, ročia a stal sa hlavným problémom pre Európsku úniu. Tieto schémy kolotočových podvodov sa čoraz viac komplikujú a zahrňajú rozličné trhy. Je ťažké odhadnúť presne, aké straty EÚ utrpela vďaka tomuto typu podvodu ale odhaduje sa to na 50 miliard strát. To odhadla Európska komisia. Preto je zásadne dôležité, aby sa dalo zabrániť týmto typom podvodu a bojovať sa proti nemu čo najskôr. Kolotočové podvody zahrňajú firmy, ktoré majú svoje pôsobisko v niekoľkých členských štátoch štátoch EÚ a obchodujú medzi sebou podozrivým spôsobom. Preto potrebujeme medzinárodnú spoluprácu medzi daňovými úradmi. Eurofisk bol, je sieť, je sieť, ktorá bola stanovená na základe právnej normy 903 z roku 2010, bojuje proti zločinom súvisiacim s DPH a najmä kolotočovým podvodom spolupracuje s členskými štátmi EÚ. Všetkých 28 členských štátov EÚ je zapojených do tejto siete Eurofisk a e, majú e, vyčlenené svoje úlohy, môžu sa dokonca rozhodnúť ukončiť svoju spoluprácu, ak e, je to pre nich dôležité. Ale aktívna participácia v pracovných skupinách je samozrejme povzbudzovaná v praxi, to znamená uploadovanie, e, downloadovanie údajov, stiahovanie a e, zverejňovanie údajov, poskytnutie spätnej väzby o poskytnutých informáciách. Každý členský štát venoval aspoň alebo prispel e, odbornou erudíciou Takýto odborník je potom zapojený do sieťa a vymieňa si skúsenosti s ostatnými v sieti a tak je možné sa zaoberať rozličnými typmi podvodov, obohatiť analýzu, rozšíriť rizikové oblasti a podeliť sa o ďalšie rizikové záležitosti týkajúce sa podvodov z DPH. Eurofisk sa skladá z odborných pracovníkov, ktorí si vymieňajú tieto informácie medzi sebou. Každý členský štát má jedného národného odborníka, ktorý vyjadruje názory svojho členského štátu a e, takisto sa zúčastňuje na skupinových zasadnutiach Eurofisku. V súčasnosti má sieť skupina Eurofisk a má pracovné e, skupiny. Úloha e, skupiny Eurofisk je vytvárať a ukončovať tieto pracovné skupiny. Eurofisk. Eurofisk is... Predseda Eurofisku je volený spomedzi národných odborníkov, ktorí participujú v skupine Eurofisk počet e, pracovných skupín v Európisku sa môže líšiť e, podľa toho, aké, aké sú potreby. Máme 6 takýchto pracovných podskupín. Každá má koordinátora, ktorý si vyberie z odborníkov, ktorí sú k dispozícii v skupine. E, skupina potom má 1 až, 1 až 4 členov a zaoberá sa špecifickými schémami a mechanizmami, ktoré spôsobili veľkú újmu daňovým výnosom v EÚ. Podskupina 1 sa zaoberá kolotočovými podvodmi. Dvojka podvodmi e, pri nových typoch prepravy, vrátane lodí a lietadiel a aut. Trojka sa sústreďuje na zneužívanie colnej, e, colného mechanizmu s názvom 42100 a ďalšia podskupina e, sa takisto zaoberá e, kombinovanými podvodmi a spolupracuje so e, podskupinami 1, 2 a 3. Štvorka je takou pozorovacou podskupinou a zhromažďuje informácie o nových trendoch a e, mechanizmoch, schémach a systémoch a technikách, ktoré by bolo možné uplatniť v boji proti týmto typom podvodu. Neskôr boli vytvorené podskupiny 5 a 6 v rokoch 2016 a 2017. Ďaka globalizácii a novým rozvinutým technológiám daňové úrady čelia novým výzvam týkajúcich sa DPH a cezhraničným podvodom a únikom. E, Peťka, e, podskupina 5 hovorí najmä o e-commerce, e, zaoberá sa cezhraničnými typmi e-commerce podvodov, ktoré majú dopad na hospodárstvo globalizácia a nové platformy obchodovania, aj platformy platieb sú výzvami pre daňové úrady, ako monitorovať tieto nové e, platformy a identifikovať rizikové e, opakujúce sa vzorce, ktoré poukazujú na niečo podozrivé. Takže takisto to súvisí s bojom proti daňovým únikom a podvodom v tomto sektore e-commerce. A podskupina 6 bola vytvorená v roku 2017 a ide tu o transakčnú analýzu sieti v rámci Eurofisku podporuje e, fungovanie Eurofisku svojimi zdrojmi a zefektívňuje celú sieť. TNA automatizuje informácie a ich tok e, medzi sieťou alebo vnútri siete a takisto umožňuje e, vyslať varovný signál to môže ktorýkoľvek člen. Takisto sa zaoberá spolahlivosťou a bezpečnosťou zdieľaných údajov. Kolotočové podvody súvisiace s DPH, um, tam ide aj o ich rýchlu detekciu a vyšetrenie. Šestka sa stane plne operačnou v druhom štvrť roku, roku 2019. Ešte stále sa len pripravuje jej práca. E, sieť Eurofisk nepochybne prispel k zníženiu podvodov súvisiacich s daňami v EÚ, ale aj rozličné úsilie členských štátov EÚ bojovať s daňovými podvodmi a dať sa do spolupráce na medzinárodnej scéne. Napriek tomu sú problémy stále veľké, pretože e, tieto typy zločinov sú veľmi zložité a zapájajú sa do nich aj nové trhy. E, masívne straty a újmy v členských štátoch EÚ takisto hovoria o dôveryhodnosti trhu a prispievajú k neférovej hospodárskej súťaži. Niektoré trhy boli v roku 2009 a 2010 veľmi postihnuté kolotočovými podvodmi a za 8 mesiacov spôsobili 5 miliardové straty súvisiace s trhmi s elektrinou a plynom. Elektronika, kovy, telekomunikácie boli tiež veľmi postihnuté takýmito podvodmi. E, tento podvod e, sa vykonáva nielen pri e, vnútrokomunitných transakciách, ale zahrňa aj tovary, ktoré prichádzajú do EÚ z krajín mimo EÚ, najmä čo sa týka colnej procedúry 42100 to volá po zintenzívnenej prehlbenej spolupráci s colnými orgánmi, ne, krajinami nespatriacimi do únie a ďalšími sektormi. Napriek úsiliam členských štátov bojovať proti týmto typom zločinov a napriek medzinárodnej spolupráci ešte stále tu sú vysoké rizika ohrozenia týmito zločinmi. Minulý rok eh, sme sa venovali špecifikám ale ešte stále nie sú znaky toho, že by sa rozmery tohto typu zločinnosti v EÚ zmenšovali. Pre členské štáty by bolo veľmi dobre zastaviť e, tieto podvody v špecifických sektoroch, špecifických pre jednotlivé krajiny a niektoré takéto sektory sa týkajú viacerých krajín alebo nových trhov. Zvyčajne sú to daňové úrady, ktoré sú zodpovedné za vyhodnotenie e, DPH a e, odvodov, sú zodpovedné za odvod DPH a aj za zabranenie podvodov z DPH. Výmena informácií medzi daňovými úradmi v sieti Eurofisk je dôverná, čo zabezpečuje článok 52 e, smernice, Európskej smernice a táto výmena informácií je zabezpečená, ochránená podobne ako je to v národných štátoch, kde je to tiež zabezpečené pri príjme takýchto informácií. Informácie siete Eurofisk sa dajú použiť pri vyšetrovaní trestných činov a zdieľať e, týmto, týmito kanálmi ďalšie informácie pre vyšetrovanie, lenže miera toho, ako úspešné to môže byť, sa líši medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ. Definícia organizovaného zločinu a trestno, organizácie páchajúcej trestnú činnosť sa líšia v rôznych dokumentoch EÚ. E, kolotočové podvody sa vždy pokladali za závažný trestný čin organizovaný e, skupinami zločineckými. Pravdepodobné straty v členských štátoch sa odhadujú na 40 až 60 miliard, ktoré sú spôsobené týmito zločineckými skupinami a 80 e, týchto zločinov súvisí s kolotočovými typmi podvodov. Ďalej súvisia s praním špinavých peňazí a bojom proti terorizmu. Záverom, všetky tieto agentúry, daňové úrady a siete e, sú zoskupené na národných a unijných úrovniach a to predstavuje veľkú príležitosť efektívnejšieho boja proti kolotočovým typom podvodov v EÚ a mm, príspevok k minimalizovaniu daňových podvodov a potrestaniu zločineckých skupín. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem. Ďakujem eh, predsedničke Eurofisku a pán Richard Murphy má teraz slovo. Ďakujem, že ste ma pozvali. Ja som skúmal záležitosť podvodov DPH a e, daňových únikov rátane projektu e, v rámci Horizontu 2020, kde bol špecifický projekt, e, ktorý sa nazýva COFERS a identifikovali sme skôr na makroekonomickej úrovni množstvo problémov. Nebudem hovoriť o tom, o, ktorom, o čom ste hovorili vy, hoci ma to pokúšalo. Radšej sa sú, sústredím na to, na čo sa nezamerali ostatní v paneli a tým sa skráti moja prezentácia. Pýtajte sa ma, prečo sme ešte stále nedokázali zatočiť s týmto problémom. Áno, je to dôležitá otázka. Jedna z odpovedí je, že sme nezmenili pravidlá výberu a odvodu DPH, hoci sa to mieni, má sa to zmeniť tak, aby sa DPH vyberala v krajine určenia tovaru. Váš odhad 40 miliard je veľmi pravdepodobný a väčšia časť z týchto 50 miliard bude možné ju vybrať, ak sa zmení systém. Podľa mňa sú tieto čísla ešte vyššie, 125 miliard a ak si e, k tomu prirátame aj tieňové hospodárstvo, môže to byť až 135 miliárd, pretože s tým súvisia ďalšie typy problémov a zločinov. Je to naozaj zásadná, zásadná zločinnosť, ktorú tu riešime. Spojené kráľovstvo má e, najlepšie údaje k tomu, ako by bolo možné vybrať, koľko by bolo možné vybrať DPH a koľko sa vyberie. Táto, tento rozdiel z neho 60 e, je spôsobených tieňovým hospodárstvom, sivým hospodárstvom, ďalej sú to chyby pri vyplňaní a odvodoch a iba 4 naozaj boli cielené, mienené ako trestný čin. To znamená, že v budúcnosti si e, e, daňové úrady musia rozmyslieť, čo z toho budú prenasledovať a čo z toho budú nahlasovať, pretože napokon len 1% sa týka vyhýbania sa daňovej povinnosti a e, tieňové hospodárstvo, s tým sa ťažko bojuje. Je to na jednej strane domáca záležitosť, nie medzinárodná. A keďže sa nám nedarí vybrať toľko DPH, koľko sa má vybrať, a Keďže sme zaznamenali toľko strat v ostatných rokoch a tieto dane a DPH sú v tom veľkým prvkom, treba pozrieť na medzinárodný rozmer celej veci, ale aj domáci rozmer má vysokú dôležitosť a podceňujeme ho. Ak si pozrieme ten relatívny význam, ktorý pripisujú členské štáty tejto problematike, tak vidíme, že len 14-28 členských štátov uvažuje vôbec o nejakých a odhaduje nejaké takéto nevybraté dane. E, väčšina sa týka DPH. Ako sme povedali, dvor auditorov sa pozrel na prístup z hora nadol. Ja osobne si myslím, že to je správny prístup pre DPH a ja si myslím, že všetky nevybraté dane treba takto vyrátať. Myslím si, že prístup z dola nahor nie je dobrý, i keď to pridáva informácie. Čo ma znepokojuje, že tu máme odhady komisie pre e, nevybratú DPH ako celok, tak ak členské štáty to nebudú robiť doma a nebudú riešiť problémy vo vlastnej ekonomike, tak nechápem, ako môžeme mať efektívnu stratégiu na riešenie problému. Preto chcem povedať výboru, že by mal odporučiť, aby legislatíva vyžadovala, že sa hlásia nielen nevybraté DPH, ale celkové nevybraté dane a hlásenia majú byť na úrovni každého členského štátu. Pretože ak strácate DPH, DPH je daň z obratu, najmä keď hovoríme o, o domácej ekonomike a väčšina z vás vie, ako sa to počíta v účtovníctve a keď nezaznamenávate obrad, tak nebudete mať ani daň z príjmu, ani daň z obchodných spoločností, odvody do sociálneho systému a podobne. To znamená, ak strácate DPA, strácate aj iné dane. A tie náklady sú veľa vyššie ako pôvodný odhad nevybratej DPH. Preto je dôležité, aby krajiny brali túto vec vážne, ale žiaľ, ako som povedal, v súčasnosti to nerobia. A to považujem za tú najväčšiu výzvu pred nami Chcem zdôrazniť to, čo som už povedal, že žiaden daňový úrad to nemôže spraviť s týmito údajmi, ak nemá zdroje na to, aby to riešila. Takže to, že daňové úrady nemajú dosť prostriedkov, musíme zmeniť. Je to existenčný problém mnohých vlád. Vlády sa pozerajú na daňové úrady ako na nákladové strediska a to vôbec nechápem. To sú predsa strediska, ktoré prinášajú peniaze. Keď ste podnikateľom, tak jednoducho chcete E, zarábať a potom dane neradi platíte a keď vidíte, že daňové úrady sú stále menšie a menšie, tak to je znechucujúce, lebo vidíte, že vaše peniaze sa strácajú. Ak to nebudeme riešiť na vnútroštátnej úrovni, sú ďalšie veci, ktoré musíme spraviť. Mať taký model, ktorý zaručí, že každý predaj obchodný pohyb sa elektronicky oznamuje daňovému úradu. Ja som to nevidel, že by to fungovalo. Mám výhrady k hláseniu daní online. Ale mohli by sme mať hlásenia o obrate. To si myslím, že je rozhodujúce. Báči sa mi ten stimul, že sa ten účet dostane do národnej lotérie. To vidím celkom dobre. Funguje to? Nefunguje to? som otvorený na presvedčenie, ale myslím si, že je to dobrý nápad a treba na tom popracovať. A ešte dôležitejšie je, že nám že straty nám e, ohrozujú domáce ekonomiky. Jednoducho nemáme dosť peniazy ani v medzi e, štátnych obchodoch. Chýbajú nám rôzne hlásenia, jednoducho nemáme podchytených obchodníkov. Keď si pozriem UK, ktoré najlepšie poznám, takže najmenej 400 tisíc firiem do roka u UK nepodáva daňové hlásenia a ďalšie povinné hlásenia ani nikdy nepodávajú informácie o skutočných vlastníkoch. Takže náš daňový systém má veľkú dieru kde najmenej 10 e, firiem vôbec nepodáva informácie o svojom obchode, polovica z nich nepoznáva vôbec ani informácie počas celého životného cyklu. To znamená, že existujú, obchodujú, zmiznú a nikto o tom ani nevie. Máme 5 miliónov SZČ v UK, ktorí zarábajú pod uh, E, minimálnu mzdu, aj tam je systémové nehlásenie. Takže vidíme, ako máme vzbudzovať ľudí, aby hlásili. A to je automatická výmena informácií v domácom daňovom prostredí. Doma som pracoval na Tax Justice Network, tam je automatická výmena informácií z daňových rajov, kde sa snažíme takto identifikovať nezákonné zdroje v týchto miestach, ale nerobíme to isté v našich domácich ekonomikách. Napríklad Barclays Bank na Kajmanských ostrovoch musí informovať UK, či niektorý z jej zákazníkov je rezidentom UK a musí poskytnúť informácie o ich firme, ale ak tento zákazník by mal firmu v Londýne, tak to nemusí urobiť a to je absurdné. Jednoducho musíme tento systém, ktorý existuje, a ktorého celú infraštruktúru máme preniesť aj do vnútroštátneho prostredia a musíme to rozšíriť na všetky domáce bankové účty, kde vidíme rôzne vzorce vkladania, čo naznačuje existenciu obchodovania a všetko musíme mať okrem toho aj tie obchodné transakcie na internete. Ak by sme to urobili, ľudia by vedeli, že tá šanca, že ich nájdeme, sa zvyšuje dôkaz z prieskumu v USA ukazuje, že keď si ľudia myslia, že je málo možností, že ich e, úroveň príjmu automaticky zistia daňové úrady, tak len 50-60 bude e, deklarovať zdroje príjmu. Nie výšku, ale len zdroj. A keď si myslia, že tento zdroj príjmu bude automaticky sprístupnený daňovému úradu, tak sa zvýši táto miera zverejnenia na 90%. Takže musíme vytvoriť takéto prostredie. Automatická výmena informácie. V vnútroštátnej ekonomike je takouto cestou. Máme veľa informácií, ale napríklad údaje o konečných vlastníkov a podobne musí fun fungovať tak, aby sme neumožnili firmám robiť to, čo chce. Takže banky by mali overovať vlastníctvo účtov, aby to mohli zverejňovať daňovým úradom. Daňové úrady musia, poskyt, musia mať dostatok zdrojov na to, aby mohli tieto informácie spracovať. A takto by sme dokázali identifikovať chýbajúcich obchodníkov, uzavrieť tento problém a súčasne podporiť čestné obchody, ktorých podnikanie je takto ohrozované. To je ten ďalší cieľ, myslím si, tohto celého procesu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Murphy. Ďakujem všetkým rečníkom za úvodné slova. Teraz by som začal diskusiu a každý máte 5 minút, jedna minúta na jednu otázku a zvyšný čas na odpoveď, čiže otázka odpoveď 5 minút a ak bude čas, tak môže byť ešte doplňujúca otázka. Takže otázka odpoveď prvá pán Niedermayer EPP, spravodajca. Ďakujem všetkým veľmi pekne za to, že ste sem prišli a hovorili o nás o tejto dôležitej otázke, veľmi dôležitej otázke, ktorá, ako sme už povedali, je to aj vec trestnej činnosti. A mne sa zdá, a to aj podporila dnešná debata, že obchodný režim v EÚ, vnútro EÚ a cezhraničný je veľmi významný v tomto celom pohybe Chcem sa spýtať, či vidíte nejakú náhradu, ktorá by zmenila e, režim DPH vo vnútri EÚ. Ako by sme to mohli zefektívniť a znížiť túto nevybratú DPH? A chcem sa ešte spýtať komisie, či je či vás neprekvapuje tá neochota členských štátov prejsť k definitívnemu DPH režimu? a ako prekonať vysokú mieru nezávis, nedôvery medzi štátnymi daňovými úradmi, pretože tá dôvera je potrebná na dosiahnutie pokroku. Takže možno dvor auditorov by mohol začať, alebo... Takže pán Martis, nech sa páči. Ja by som nepodceňoval tie problémy, E, na ceste k cieľu. Ja neviem, či ten súčasný rámec výmeny informácií, ktorý e, máme, by nám neumožnil v elektronickej podobe dosiahnuť tento výsledok. Takže ak všetky transakcie budú hlásené do VAS, a najmä tie, ktoré sú z dovozu, takto určite vytvorí systém, kde je povinnosť konečného príjemcu tovaru a to sa dá ľahko zistiť, keď pracujeme s krajinou určenia a výber je možný. Takže myslím si, že prechod na systém, kde daňové úrady v členskom štáte A vyberú príjmy, ktoré by mali byť transferované do krajiny určenia, tak to nie je niečo ľahko priateľné. A ja si nemyslím, takže tie krajiny, ktoré majú právo na tento príjem, tie to nebudú ľahko akceptovať Nesmieme podceňovať politické problémy a na ceste k dosiahnutiu takéhoto výsledku. A na druhej strane je tu jednoduché riešenie a síce ten systém VIS a colné údaje musia byť správne transformované, transferované a to vyrieši účinne tieto obavy. To je moje vyjadrenie k tomuto. Proste, ako som povedal, ja nevidím, že by bolo ľahké vytvoriť systém, kde daňové príjmy Francúzska by vyberali v inej krajine a potom ich previedli do Francúzska. To si podľa mňa vôbec nie je jednoduchá vec. Súčasný systém a posilnenie súčasného systému v oblasti trestnoprávnej, napríklad stíhaním, e, pomáha znižovať podvody z DPH, tak ho treba len dôslednejšie presadzovať. To je moje vyjadrenie k tomuto. Určite to vyvolá ešte nejaké ďalšie pripomienky ale nech sa páči. Ešte pán Murphy? Pokiaľ ide o prvú časť otázky, tak nie je náhrada za zmenu režimu DPH. To je jednoduchá odpoveď. Druhá časť. Tu ide o to, aká je politická vôľa, ako ste už povedali. Minulý som napísal knihu Radosť daní, nikto nevidel to, ten humor v nadpise, v názve, ale tu išlo naozaj o politickú vôľu, pretože to, čo som hovoril, je, že daň je spôsob, ako môžu politici najlepšie pretransformovať ekonomiku, za ktorú sú zodpovední. A dane sú dar pre politika, ktorý to má využiť na účely dosiahnutia e, svojho politického cieľu. Ale stále mnohí politici vidia ako dane, dane ako záťaž, krádež, pričom je to legitimný žiadaný príspevok od tých, ktorí žijú v danom štáte a vytvára to určité práva. Takže politici nevyužívajú túto možnosť a nepovedia, toto je nástroj na sociálne benefity a nie je nástroj na potlačanie trhu. Ďakujem. Pani Olfstotyr, chcete ešte niečo povedať? Dobre, takže komisia. Ja odpoviem na otázku adresovanú komisie, pokiaľ ide o definitívny režim, ktoré komisia prezentovala minulý rok v oktobri. Áno, je pravda, že prvá reakcia v Rade členských štátov bola taká, že dokázali schváliť len zásady, pritom nevieme, čo sú detaily. A hovoria, že schvalovať e, zásady bez detailov je veľmi ťažké. A preto Európska komisia rýchlo pracovala, aby mohla prísť podrobným návrhom so všetkými podrobnosťami na realizáciu e, základných zásad režimu. To bolo 25. mája, takže diskusie len teraz začínajú tie sú diskusie o skutočnom definitívnom režime. Pokiaľ ide o nedostatok dôvery medzi členskými štátmi, o tom hovoril pán Niedermayer, aj pán Mates, a to sa týka toho, povedzme, one-stop shopu, tak môžeme povedať, že mini one-stop shop už nesfunguje pre niektoré elektronické služby a informácie od členských štátov sú také, že sú spokojné, že sa tešia tomu systému, pretože dostávajú sa k peniazom, ktoré predtým nedostávali pri takýchto elektronických službách. V decembri rada tiež odsúhlasila balík DPHE obchod. To vychádza zo skúsenosti One Stop Shopu a chceme to e, aplikovať aj v obchodnom svete. V tejto súvislosti vieme, že je veľmi dôležité vybudovať dôveru medzi daňovými úradmi členských štátov a jedno z opatrení, ktoré to napomôže, je to opatrenie vykonávať spoločné audity členské štáty minulý týždeň na ECOFINE sa dohodli na spoločných auditoch. To znamená, že môžu spolupracovať v prípade, ak členský štát vidí problém nejaké, s nejakým daňovníkom v inom členskom štáte. To je veľmi dôležitý krok. Okrem toho, Európska komisia začala organizovať stretnutia s vedúcimi e, daňových úradov. Prvé stretnutie bolo pred pár dňami v Tesalonikách, v Soluni, v Grécku a všetci riaditeľia národných daňových úradov alebo správy preberali spoločne e, e, svoje problémy. Myslíme si, že to je tiež taký základ na budovanie dôvery, pretože bez toho to nejde ak chceme dosiahnuť akceptáciu skutočnej jednotnej DP, jednotného DPA priestoru v EÚ. Ďakujem. A teraz nech sa páči ja, e, Kofod za SAD. Mám otázku na celý panel. To súvisí s iniciatívou komisie pre DPH. Tento nový e, nástroj hovorí o zdaniteľnej osobe, hovorí o firmách ako CPT, tam, kde vyhlasujete, že ste zodpovední placa daní DPH. Čo si myslíte, ako bude fungovať model CPT? Bude to stačiť na boj proti e, podvodom z DPH? Ak nie, ako by sa to dalo zlepšiť? A po druhé, ak, pretože členské štáty sú veľmi neochotné Došlo by k nárastu podvodov z DPH, ak by sa tento CPT model nerealizoval, ako sa naplánuje. Pán Murphy, spomenuli ste v svojom príspevku pri boji s podvodmi z DPH napríklad digitálnu registráciu predaja priamo na daňové údaje, úrady, tak ako to robia v Portugalsku. Chcem sa spýtať, táto metóda sa možno dá použiť aj pre iné daňové úniky, napríklad tie rôzne dividendy, ktoré sa takto v minulosti využívajú v Európe. Tam došlo Dánsko aj e, Nemecko o niekoľko sta miliónov eur. K prvej otázke, kto by sa chcel vyjadriť? Alebo začneme s drhou? A potom sa vrátime k prvej. Áno, ja veľmi rád odpoviem na druhú otázku, hovorí pán Murphy, ale aj k prvej sa stručne vyjadrím. Mne sa páči model CTP. Mám problém samozrejme, že musíte dokázať svoj štatút a to môže byť prekážkou vstupu a preto sú tu problémy a je možné, že vlády sa musia zaoberať snahou nájsť spôsoby, ako pomôcť e, vznikajúcim podnikom, ktoré by mohli mať problémy s týmto. Je to potenciálne upozornenie z podnikateľského pohľadu. Myslím si, že to je dosť zásadné, či už sa používa blockchain alebo niečo iné na kontrolu, to nie je zásadné, ale čo je dôležité, a tu opäť ten, tie detaily nie sú dôležité, dôležité je, aby si ľudia boli vedomi toho, že tie informácie sa hýbu, je to behaviorálna ekonomika. Bolo by veľmi zaujímavé mať informácie z bank o obrate podnikov, kde si myslia, že dochádza k obchodu, aby sme videli potom, či by to súhlasí s, e, so s sumami, ktoré tie firmy e, prehlasujú. Ale nikdy to nebude dokonalé, vždy e, tam treba nejakú hranicu, na, e, teda nejaký priestor na chyby, pretože niektoré transakcie sú zaplatené v hotovosti, niektoré e, sa riešia v rámci dividend alebo toku kapitálu, takže ťažko to vysvetľovať, ale to, že by niekto vedel, že existuje takáto požiadavka, to by znamenalo, že tento človek musí byť zodpovedný v rámci svojho účtovníctva a musí vysvetľovať všetky svoje aktivity. To je podľa mňa zásadné a posilnilo by to E, účtovníkov a ďalších ľudí, ktorí majú dočinenia s daňami. Ja som napríklad počas svojej praxe bol 20 rokov účtovníkov. A keby sa tu niekde povedalo, ak to nebudeš splňať, tak niekto potom pre teba príde, tak ja by som poradil mojim klientom, že pokiaľ majú e, na výber medzi e, strašným rozvodom alebo e, problémami s daňovníkmi, tak by som im poradil, nech sa sklonia na tú stranu toho rozvodu pretože e, naozaj tie digitálne funkcie môžu mať úžasné funkcie, ale musia byť zastrešené aj reálnymi opatreniami. Keď vieme, kto obchoduje, tak sa dá identifikovať, kde je risk. Celý ten presun daní je až potom rizikový. Ja som napríklad bol zodpovedný za e, country to country reporting. To je indikátor rizika. Keď takéto nejaké veci zaznamenáme v rámci medzinárodných činností a pokiaľ podniky budú vedieť, že takéto medzinárodné um, procesy sa budú monitorovať, tak si myslím, že to by mohlo pomôcť, pretože by si jednoducho boli vedomí, že za tým bude nasledovať nejaká kontrola. Pokiaľ nikto sa nechce vyjadrovať k CTP, tak ja e, sa sa ujmem slova, určite viete eh, o návrhu komisie, už som hovorila o niektorých prvkoch týkajúcich sa CTP. Myslím si, že jedným z kľúčových princípov definitívneho režimu bola dôveryhodnosť dodávateľa okrem prípadov, ako som už hovorila, kedy zákazník je CTP. V takom prípade je to dôveryhodný e, platiteľ daní, ktorý bol uznaný vlastnými jeho teda orgánmi tej krajiny a tým pádom tam nehrozí riziko podvodu, pretože tento CTP zaplatí relevantnú DPH v krajine určenia prostredníctvom colných poplatkov. Zapracovali sme nový koncept rámca DPH, aby sme zjednodušili tento presun na princíp e, krajiny určenia. Otázka bola, či CTP môže zlepšiť boj proti podvodu. Myslíme si, že áno, pretože to je otázka e, toho dôveryhodného spotrebiteľa a tento bude platiť e, DPH. Je tu riziko, ktoré sa v návrhu nenachádza. Ja som povedala, že to je prechod na plný, úplný režim. Čiže teraz je to na zvážení členských štátov a parlamentu, aby tieto zvážili, či táto prechodná fáza, kde pracujeme s CTP, či má zostať zachovaná aj do definitívneho finálneho režimu, alebo sa presunieme k princípu finálnej destinácie a dôveryhodnosti z, zákazníka. V hodnotení vplyvov e, návrhu komisie boli údaje, ktoré zjavne podporovali zahrnutie CTP. Avšak teraz je to na úrovni členských štátov, na rade, ako aj na Európskom parlamente, aby sa tieto rozhodli, aké budú ďalšie kroky. Za EPP, Tom van der Kindle, ďakujem. Ďakujem všetkým zúčastneným za to, že ste prišli. Ospravedlňujem sa, že som tu nemohol byť na všetkých prezentáciách, bol som na inom výbere, ale pripravoval som sa a mám otázku k nákladom na s nákladmi na dodržanie, na plnenie. Pán, týka sa to všetkých rečníkov. Belgicku Podnik platí približne 27 tisíc eur na to, aby dodržal všetky pravidlá, ktoré sa týkajú DPH z celkových nákladov. Viac ako 50 predstavujú náklady na dodržiavanie predpisov z DPH. Účtovníctvo, príprava hlásení, zisťovanie informácií o rôznych systémoch DPH a podobne. Potom sú tam aj vyššie náklady pre malé a stredné podniky. Ja pracujem práve na tomto odvetvi vo výbore ECON. Sú to naozaj veľké náklady na to, aby mohli splniť takéto požiadavky a takže Jednoducho máme údaje o tom, koľko nákladov potrebujú e, venovať na to, aby zistili všetky potreby. Napríklad 7 e, je to pre stredný podnik, takže náklady na dodržiavanie predpisov DPA sú veľmi vysoké, najmä pre malé a stredné podniky a potom pokiaľ ide teraz, ako bude, ešte sú tu ďalšie náklady na dostatočnú kontrolu zo strany administratívy a súčasne musíme dbať na to, aby sme podnikateľov neunavili zbytočnými predpismi. Pán Murphy and Matis. Čo si myslíte? Potrebujeme viac kontrolných mechanizmov pre štátnu správu? A čo potrebujeme zničiť? A pani Fernández, minulý rok sa e, spustili mnohé snahy o boj proti e, nedodržiavaniu predpisov, máme transactions reporting a tak ďalej a tak ďalej. A to má svoj zmysel, ale veľmi zdražujú a komplikujú celý systém. Ako vidí komisia budúcnosť, aby sme tu na toto zlepšili? Máte nejakú celostnú víziu? Ako vidíte spojenie tých jednotlivých prvkov? Ďakujem. Thank you. So would like to start. Ďakujem. Kto by sa chcel zhostiť slova? Pán Mates? Harmonizácia legislatívy EÚ v tejto sfére by naozaj pomohla. Kedy, keď by sme sa prepli na tento definitívny systém, kedy jednotka musí uplatňovať DPH krajiny určenia, a vzhľadom na naozaj široké množstvo legislatív e, v sfere DPH v jednotlivých členských štátoch by to predstavovalo naozaj veľa aspektov, ktoré treba brať do úvahy a predstavovalo by to aj veľké náklady na e, dodržanie súladu pre podnikateľov. Čiže nejaká harmonizácia by určite e, naozaj pomohla a prispela by redukcii možností podvodov. Myslím si, že existoval projekt, pro, projekt zjednotiť DPH krajín, bolo to potom zrušené, pretože sa nepodarilo dospieť k dohode. Takže neviem, či by sme sa zhodli na takej zložitej téme, ako je forma návratu DPH. Zjednotenie legislatívy, harmonizácia legislatívy o e, DPH by bol naozaj veľkým krokom vpred. Je to určite ten smer, ktorým by sme sa mali vydať. Ďalší rečník. Nechcem ani e, premyšľať, koľko vrátiť k DPH som mal na starosti, keď som bol t- účtovníkom za svoju kariéru. Myslím si, že tých 27 tisíc eur je reálny odhad. Každý jeden papier, ktorý má na sebe uvedenú DPH, musí byť spracovaný v rámci účtovníctva, takže každý ďalší náklad e, na jeho spracovanie nebude vysoký, pretože tak či tak sa s tým už pracuje. Nemyslím si, že súlad v rámci DPH je mm, nejaká nákladná záležitosť. Isté, ku chybám môže dojsť a bolo by dobré, aby existoval jednoduchší režim pre malé a státne podniky, ale e, na nešťastie v Spojenom kráľovstve máme skúsenosti, že sa toto zneužíva. No, niektoré tieto schémy už miznú a možno, že by sme sa mohli pozrieť na to, ako napríklad paušal pre malé podniky by sa dal využiť, a tak, aby sa to však nezneužívalo. Myslím si, že malé podniky e, čelia veľkým nákladom, pokiaľ ide o DPH, to je nespravodlivé. Napríklad pokiaľ dojde k neskorému vráteniu e, DPH, ale niektoré malé podniky to jednoducho nemôžu robiť na čas a nie je tu žiadna tolerancia, pokiaľ sa toto DPH vráti neskôr. A aj keď je človek vinný či nevinný, tie sankcie sú rovnaké, takže to podľa mňa nie je spravodlivé. A toto treba oddeliť od podvodov, pretože to je niečo iné. A potom to predstavuje hrozbu pre malé podniky, pretože oni naozaj trpia uh, týmto pravidlom. Mali by sme zjednodušiť systém? Áno, to by som bol veľmi rád. Uh, ale nemyslím si, že by iné krajiny mali ísť tým smerom ako Spojené kráľovstvo, kým sme teda v EU, pretože máme veľmi vysoký práh registrácie DPH a to vytvára ďalšie problémy, pretože naozaj veľmi veľa podnikov e, vykazujú, že majú obrad pod týmto prahom a nevšetky to asi robia úplne čestne. No a samozrejme tie náklady prekročenia Prahu nám bránia v raste. Čiže nízky prach je niečo dobré, ale potrebujeme jednoduchý systém založený iba na, výlučne na obrate pre malé podniky. To je podľa mňa cesta um, do budúcna. Ďakujem, komisia. Ďakujem. Pokiaľ ide o náklady malých a stredných podnikov, tak Teraz sa rokuje aj tu na parlament, v parlamente, pardon, aj na rade e, sa rokuje o návrhu o zjednodušení pravidiel DPH pre malé a stredné podniky. E, čo by malo pomôcť fungovať na vnútor, pardon, medzinárodnom trhu vo všetkých členských štátoch My v komisii sme pre, pripravili návrh, ktorý naozaj má za cieľ zjednodušiť pravidlá. Pokiaľ ide o náklady na národnej úrovni, tak je pravda, že v jednotlivých členských štátoch existujú rôzne systémy čo môže predstavovať, alebo nemusí, ďalšie náklady. A ako povedal pán Murphy, toto firmám niekedy môže pomôcť, aby boli v súlade s povinnosťami, ktoré im vyplývajú či už zo sféry zdaňovania alebo z iných sfér V niektorých členských štátoch, ako napríklad Taliansko, Španielsko, možno aj Portugalsko či Holandsko, e, existuje trend e, z daňových e, správ, aby poskytovali daňovým poplatníkom služby. Čiže už to je prostredníctvom systémov e, internetových komunikácií alebo tým, že majú možnosť klásť otázky a získavať odpovede prostredníctvom umelej inteligencie. A myslím si, že naozaj stále viac a viac daňových správ e, rozumie tomu, že je potrebné s daňovým poplatníkom komunikovať. A to nie len preto, aby sme od toho, teda aby tie daňové správy získali dane, čo je teda samozrejme dôležitý zdroj e, príjmov, ale aj aby naozaj všetko bolo v súlade, aby všetko fungovalo. Toto je trend v mnohých e, národných e, správach. Keď Európska komisia navrhuje návrhy týkajúce sa DPH, tak iste zameriavame sa na DPH, ale potom na národných úrovniach DPH predstavuje iba jednu z daní, ktoré e, tie, tie spoločnosti, tie firmy musia platiť. Takže my ako komisia sa venujeme DPH, ale nemôžeme riešiť celú daňovú sféru. Ako povedal pán uh, Mates, bol tu návrh harmo- na harmonizáciu, ale členské štáty to neakceptovali. Bolo to pred pár rokmi, takže kto vie. E, možno, že v budúcnosti sa nám podarí posunúť sa smerom k harmonizácii aspoň istých častí e, e, sféry daní, čo by pomohlo ako daňovej správe a tak aj daň, daňovníkom, aby títo mali všetko v poriadku. Ďakujem. Ďakujem. SD, pán Kon. Chcem sa pýtať po nemecky a najprv sa chcem poďakovať všetkým rečníkom, ktorí tu dnes sú, že prišli, aby zodpovedali na naše otázky. Prvá otázka je adresovaná všetkým. Je to otázka, ako budeme spolupracovať, keď vnútroštátne daňové úrady a najmä OLAF by sa mohli zlepšiť. Mal som mnoho rozhovorov s OLAFom a vždy som také, počul také porutovanie, že tam, kde majú, že prevla, tam, kde prevláda národný egoizmus, my ako nemecký daňový úrad máme lepšie informácie, ktoré si necháme pre seba. Olaf je síce fajn, ale nie je partnerom na našej strane nevinutne a síce nemá vždy za cieľ boj proti podvodom. Pani otázka na vás. Olaf asi nie je súčasťou siete Eurofisk, nie je to tak? Čo by ste mohli k tomu povedať? Ako by sa tam Olaf mohol zapojiť? A potom ešte otázka na pána Murphyho. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste povedali, že finančný úrad nie je v prvom rade, alebo daňový úrad nie je priestor na úsporné opatrenia, ale že je to úrad na výber, ktorý musí mať aj prostriedky na to, aby dokázal zvládnuť svoje úlohy. Ja tiež som daňový auditor, tak viem, o čom hovoríte. Bol som s daňovým úradom a s návštevníkmi tam a tí mi povedali, že spôsob prenesenia daňovej povinnosti v Nemecku bol vždy dobrý prostriedok na to, aby sa bojovalo proti podvodom podľa branží. Čo si vy o tom myslíte, keby sa tento nástroj použil plošne? alebo keby sa rozšíril rozsah pôsobnosti, aby sme naozaj efektívne bojovali proti daňovým podvodom. Ďakujem. Yes. Ďakujem za otázku. Ako som hovorila v prezentácii, existuje viacero typov spolupráce medzi členskými štátmi, ako aj na úrovni EÚ a to by zlepšilo lepší, zlepšenie e, situácie na poli boja proti podvodom z DPH. V tejto chvíli e, je tu sieť daňových správ, kde, si delia, e, kde sa delia informácie o daňových podvodoch a je absolútne na členských štátoch, keď takúto informáciu obdržia, aby poskytli zdroje na to, aby efektívne bojovali s podvodom vo svojom členskom štáte. A aj, aj tiež na nich, aby sa o túto informáciu spätne podelili s ostatnými členskými štátmi. Takže vaša otázka, či tieto orgány ako OLAF či Europol môžu byť súčasťou siete, mm, tak to podľa mňa nie je otázka. Otázka nestojí tak, či môžu byť e, súčasťou siete, pretože pokiaľ ak by tá sieť v budúcnosti e, poskytovala možnosť vymeniť si informácie, tak by oni, tieto organizácie, neboli súčasťou tej siete. A druhá otázka, e, pra, pracovn to otázka prenesenia daňovej povinnosti. E, tie členské štáty, ktoré majú takúto, takéto prenesenie daňovej povinnosti pri istých typoch tovarov a služieb, um, um, neznamená, že v týchto sektoroch sa podarí zabrániť um, podvodom a 13 členských štátov má prenesenie daňovej povinnosti v prípade mobilných telefónov. Človek by si pomyslel, že potom, keď sa toto uplatní, tak sa zlikviduje podvod na DPH, ale čo sa stalo jednoducho, že sa tento podvod presunul do iných členských štátov, pretože v rámci tých karuselových podvodov sú tu podniky, ktoré sa účastia podvodov a potom majú pobočky v iných členských štátoch. Čiže čo sa stane nájdeme, nájde si e, niekto členský štát, kde sa neuplatňuje prenesenie danej povinnosti. Sú tam potom účastné podniky. A teda problém ostáva, neustále zotrváva v EÚ. Čiže bolo by otázka, či keby sa to povinnosť prenesenia danej povinnosti implementovala v všetkých členských štátoch, to je potom už iná vec. Ďakujem pekne. naozaj k tej prvej otázke nemôžem nič povedať. To nie je v mojej oblasti kompetencie, čo sa týka prenesenia daňovej povinnosti. Ja som bol dosť mladý, keď sa to začalo aplikovať po prvý raz a samozrejme za účel to malo boj s podvodmi a bolo to ťažké vysvetliť ľuďom, o čom to vlastne celé je a prečo to musia robiť. A do istej miery to stále tak je. Hoci sa to dá aj zneužiť. Všetky možnosti zneužitia účtovníctva majú svoju hranicu, na ktorej vlastníctvo alebo fyzická lokalizácia tovaru alebo služby sa mení. A tieto hranice, tieto limity sa snažíme čo najviac utesniť, aby sa transakcie e, zapisovali správne na oboch stranách hranice. O tom to celé je. A e, to platí pre veľké množstvo všelijakých iných vecí, nielen pre DPH, iné daňové úniky, iné typy alebo daňové ráje. Aj tam sa snažíme pochopiť, čo sa deje na oboch stranách danej transakcie a spoliehame sa na rozličné metódy na oboch stranách transakcie, ako sa to práve vysvetlilo, a máte tak príležitosť arbitráže, ale aj zneužitia. Každý má systém prenesenia daňovej povinnosti, aj keď to nefunguje všade rovnako. A ešte stále sa spomíname na fakt, že niekto musí byť e, poctivý a robiť účtovníctvo e, s prenesením daňovej povinnosti a povedať ostatným, že to tak treba robiť. E, Cezhraničné DPH je odpoveďou na e, problém prenesenia daňovej povinnosti, ale aj hotovosť potom je e, otázka cezhraničná. Obávam sa, že aj hotovosť potom musí prekročiť hranicu, ak sa máme vysporiadať s prenesením daňovej povinnosti a okolitými problémami s ním súvisiacimi. Ale malo to byť predsa riešenie, nie problém prenesenie daňovej povinnosti pôvodne. Áno, bolo to dočasné riešenie, ktoré nevyriešilo problém. Tak toto zadefinujme. Pán Kham, nech sa páči. Ešte jedna dodatočná otázka pánu Murphymu. Pochopil som to správne, že v Spojenom kráľovstve nemáte externé audity finančnými úradmi? Sa nerobia? Nie je to pravda, že by nebol žiaden externý audit teraz s finančnými údajmi. Ak ste veľká firma napríklad, tak máte e, v podstate daňového úradníka, ktorý celý čas sedí u vás vo firme. Ale e, veľa ľudí dokáže uniknúť e, istým spôsobom Možno ich e, chytia, možno, že sa to, čo robia, e, pripíše vyhybaniu sa daňovej povinnosti alebo daňovému úniku. Ale ja som už spomínal, že e, vyhybanie sa daňovej povinnosti je percentuálne veľmi malé v porovnaní s ostatnými prečinmi v oblasti daňovej. V Spojenom kráľovstve na daňových úradoch sa škrtali e, rozpočty, to znamená za ostatné 2 až 10 rokov dozadu tam bolo stále menej zamestnancov a obchodník, ktorý bol registrovaný na daňovom úrade, obchodníci, ich počty klesajú. Ale každý, kto sa raz zaregistruje, raz e, za tri roky musí vedieť, že ho prídu skontrolovať z daňového úradu. Ale v praxi sa to deje raz za 300 rokov. Inými slovami, väčšina firiem nikdy neuvidí daňového úradníka a ani, ani jednoducho, ani sa toho neboja. Táto hrozba zmizla. Ale myslím si, že by sme ju mali znova vytvoriť, pretože je podľa mňa vysoko efektívna a každý deň sa takáto, takéto prečiny dejú v teréne, v praxi. Ďakujeme. EPP, Tom van der Kendelar, nech sa páči. Ospravedlňujem sa, že Mám otázku znovu v Holandčine. Pani Olaf Olafsdottir, mám na vás konkrétnu otázku k iniciatíve Eurofisk. Ďakujem v prvom rade za tú e, iniciatívu a úsilie. A efekt, ide o to, že ako je zabezpečená účasť členských štátov na Eurofisku, keďže je to dobrovoľné. Takže tieto členské štáty môžu prispieť k účinnosti domen, na ktorých pracujú. Mohli by ste nám povedať, kto alebo ako prispievajú členské štáty, ktoré sú to, e, ktoré prispievajú, ako kto najviac, najmenej. Môžete niečo povedať? A a či sa vôbec dá urobiť nejaký záväznejší spôsob e, pre členské štáty, aby to lepšie fungovalo a lepšie sme zbránili podvodom z DPH. Pani Salastáte, nech sa páči. Ďakujem za vašu otázku. Účasť členských štátov, áno, správne ste povedali, že členské štáty e, dobrovoľne sa zúčastňujú na práci v sieti Eurofisk. Ale či sa rozhodnú aktívne pracovať aj v teréne, v pracovnej podskupine, to znamená, že potom budú povinní aj zdieľať e, informácie s ostatnými členmi tejto pracovnej podskupiny v teréne. Takže to je na členskom štáte, či sa rozhodne, ktoré informácie mienia e, poskytnúť ďalej, keď sa zapoja do siete. Spolupráca v sieti samozrejme závisí od toho, aké veľké podvody sa dejú v danom členskom štáte. 28 členských štátov EÚ nemá rovnakú úroveň podvodov firemných, korporátnych. E, veľmi sa to líši. To si, to, znamená, že veľké krajiny, kde je veľa veľkých fir- firiem a veľa ich aj podvádza, tam je viac transakcií, viac informácií v systéme. Ale zároveň je dôležité, aby všetky členské štáty odhaľovali podvádzajúce firmy na národnej úrovni a potom poskytli informácie do systému. Druhá otázka ako e, z toho spraviť e, niečo, čo bude povinné. Nož nie je to povinné participovať v Eurofisku, nie je to záväzné, povinné vymieňať si informácie a zdieľať ich tejto sieti. E, nemyslím si teda, že by sme to aj mohli nejako, nejako prinútiť členské štáty, aby povinne participovali v tejto sieti. Nie, je to vždy roz, národné rozhodnutie, rozhodnutie daného členského štátu. Ďakujem vás. Myslíte si, že by to bolo efektívnejšie, keby to bolo povinné, záväzné? Je to skutočne teoretická otázka. Nemyslím si, že to je potrebné. Ako som povedala, všetkých 28 členských štátov participuje v sieti a takmer všetky, takmer všetky spolupracujú v, každ- v každých e, praktických, vo všetkých praktických podskupinách sú zastúpené a to nám poskytuje mnoho zdrojov do tejto siete zo všetkých strán, pretože identifikujú potrebu, kde chcú mať spoločný tím, aby zautočili na ten, ktorý problém. E, v istom bode totiž to všetky členské štáty môžu utrpieť ťažké straty. Nikdy neviete, kedy na ďalší členský štát zautočia takíto podvodníci, takže spolupráca tu stále je. Eh, pani Anna Gomeš, podpredsednička. Ja som sa chcela vyjadriť k tomu, čo povedal pán Murphy o Portugalsku. Digitalizácia portugalského systému bola užitočná, ale pri malých firmách a jednotlivcoch napríklad eh, mechanik, opravár aut alebo kaderníci, hm, holiči, zdroje daňových úradov e, nestačia na všetky kontroly. Takže mali by sa sústrediť na veľké korporácie a majetných ľudí a lotéria bola mimochodom zakázaná, pretože to bola len, e, len zastierka na predaj nemeckých aut. Ale systém sa zlepšil ako taký, E, malo to dopad na správanie ľudí. Chápu teraz, že treba platiť dane. Toto bolo pozitívne, to sa zmenilo. Moja otázka mierí na komisiu. Vieme, o čo tu všetko ide a berúc do úvahy vlastné zdroje Európskej únie, keď hovoríme o viacročnom finančnom rámci na nasledujúce obdobie sedemročné, ročné a zvažujúc zvažujúc fakt, že toto bolo cieľom predchádzajúcich vypočutí, masívne e, vylúčiť z toho, aby DPH bolo používané na financovanie terorizmu a pranie špinavých peňazí. Ako to, že to nie je priorita pre členské štáty, že to nie je e, absolútna priorita programu komisie. Ako to, keď vieme, aký veľký je rozsah tohto podvodu? Ako to, že nevieme, ktoré členské štáty sú vlastne proti? Moja otázka na komisiu teda je, teraz alebo nikdy, ktoré členské štáty sú proti tomu, aby sme tvrdo zasiahli proti podvodom e, súvisiacim s DPH. A ďalšia otázka všetkým z vás, čo sa týka vývoja kryptomien a všetkých možných e, výmien obchodných a niektoré členské štáty sa štilizujú do pozície e, centier pre kryptomeny, kde sa to všetko zbieha. Aké vidíte implikácie takéhoto vývoja? E, no, komisia určite má zoznam. Otázka je, či nám to je ochotná v súčasnosti povedať, ktoré sú to tie krajiny. Uvidíme. E, ďakujem vás, vám. Oceňujem fakt, že to odo mňa nežiadate. Ako viete, svete. Je to veľmi dôležitá téma aj pre komisiu. A predseda komisie Juncker počas svojho mandátu udelil páni, pánu komisárovi Moskovičimu e, úlohu, aby na európskej úrovni vznikla jasná politická iniciatíva na boj s podvodmi E, na DPH, aby všetky prvky, ktoré sa týkali daňových únikov, podvodov, vyhýbaniu sa daňovej povinnosti, boli ustanovené v praxi. Je to kľúčová agenda komisie, je to kľúčová agenda pána komisára Moskovičiho. Bol veľmi aktívny, aj verejne bol v členských štátoch EU za týmto účelom, ale nie je to len verejné e, tieto aktivity, ale snaží sa tlačiť na členské štáty aj inými cestami, aby bojovali proti daňovým podvodom a najmä podvodom súvisiacimi s DPH. Naše návrhy, naše iniciatívy sú tiež e, na stole a z času na čas sa dostanú naše návrhy až na ministerskú úroveň, kde sa viac zverejnia. Viac to tam rezonuje, webstreamuje sa to, ECOFIN sa webstreamuje a potom sa stanoviska jednotlivých členských štátov zverejnia. Z mojej strany teda môžem povedať, že máme na stole návrhy a Riešime to s daňovými úradmi, s zodpovednými za dane v jednotlivých členských štátoch, aby sme sa snažili, aby sme dosiahli maximum na vnútornom trhu a aby sme mali výber, daňový výber na takej úrovni, na akej má byť, pretože je to aj súčasť rozpočtu pre Úniu. Takisto konáme proti tým členským štátom EÚ, ktoré neaplikujú legislatívu v praxi správnym a náležitým spôsobom, niekedy eh, si nesprávne interpretujú legislatívu, Inokedy problém spočíva v tom, že nemajú dostatok zdrojov, že nenastavili procesy správne, Napríklad nie je možné podať sťažnosť alebo inak bojovať proti eh, podvodom. Takže máme tu tri strany. Z politickej strany kľúčové posolstva pre inštitúcie a tlak. Vypočuli ste si ich a budete ich počúvať aj naďalej. Druhá E, druhý smer legislatívne aktivity a tretia aktivita sú uplatňovania v praxi, presadzovania zákonov v praxi v teréne. A ešte tu je štvrtá, štvrtý element. Pomáhať daňovým úradom, aby spolu sa zhovarali, či už prostredníctvom Eurofisku, ale aj neformálnymi diskusiami, aby nachádzali riešenia mnohým problémom, s ktorými sú konfrontované. Často sú to veľmi podobné alebo tie isté. Áno, ďakujeme. Pán Murphy, nech sa páči. Môžem stručne k tomu prvému, tej prvej poznámke. V mojej súčasnej úlohe ako profesor na univerzite, ktorý skúma dane, som naozaj izolovaný človek. Projekt, na ktorom pracujem, je tiež izolovaný projekt na celej akademickej pôde. Je veľmi ťažké publikovať články, ktoré na makroekonomickej úrovni riešia dane. Môžete E, vyrobiť článok o nejakej drobnosti, o nejakom pro, e, projekte vo vývoji a rozvoji, ale keď chcete hovoriť o hospodárskych veciach, makro Ekonomika totiž to neuznáva úlohu, nerozoznáva úlohu daní. Je to skutočne ťažké, lebo to je príliš abstraktná, vysoká úroveň. Ľudí to nezaujíma, nevedia, ako si s tým poradiť, s tými daňami. A táto ľahostajnosť k daniam je skutočne široko rozšírená pri zdaňovaní a to je e, dôvod na obavy, naozaj. Druhá vec, kryptomeny. Myslím si, že naozaj treba zasiahnuť razantne. E, informačná výmena je zásadná, pretože ak existujú kryptomeny, môžeme ich považovať za ekvivalent daňových rajov. Ak po, um, volíme používanie kryptomien, tak trpíme hriechom pasivity ak kryptomena, ktorá neponúka plnú informovanosť o výmenách a transakciách, napríklad daňovým úradom, tak e, táto mena e, by nemala byť e, aplikovateľná v štáte, s ktorým transakcie robíte. Pretože nikdy nie ste si istí, či vaša platba prišla tam, kam mala, lebo sa to nedá skontrolovať. Buď sa spoliehate na systém E, daňových úradov, alebo umožníte, aby peniaze tiekli kam chcú, aby som to povedal úplne natvrdo. Práva, zákony, prostriedky, ktoré máme k dispozícii, musia platiť. Ďakujem. V rámci spontánnej rozpravy hlási sa niekto, prosím, o slovo? Nie je tomu tak? Pán spoluspravodajca, pán Niedermayer, chcete sa vyjadriť? Chcete záverečné? Nie, nechce záverečné slovo. Poďakujem našim hosťom za cenné príspevky, za informácie o téme daní, DPH a za to, že načrtli možné spôsoby, ako ísť ďalej. Ešte sme stále neskončili, prosím. je tu ten definitívny systém, finálny výberu DPH. Uvidíme, čo sa s ním stane. Je to zatiaľ na stole, je to v rade, ale berúc do úvahy objem e, prostriedkov finančných, ktoré tečú v podvodoch z DPH a v daňových podvodoch, je to naozaj jedna z kľúčových záležitostí, s ktorou sa tento výbor potýka a tento výbor bude naďalej robiť osvetu, informovať o rozsahu problému a vyvíjať čoraz väčší tlak na národné vlády, aby sa vysporiadali s rozdielom medzi vybrateľnými eh, DPH a vybranými DPH. -čkami. E, zasadáme najbližšie v septembri. Medzi časom nás čaká misia výboru do Washingtonu DC, kde sa stretneme s predstaviteľmi americkej pokladnice, FinCENom a e, kongresom, kongresu. E, to je teda náčrt toho, čo tento výbor bude robiť v následujúcich týždňoch. V mojich e, poznámkach je napísané, peknú letnú prestávku vám želám, ale nezabúdajte, prosím, že ešte musíme ísť raz na plenárku do Štrasburgu, takže nepoviem, majte peknú letnú prestávku, ale poviem dovidenia v Štrasburgu a opäť poďakujem hostiom, ktorí prišli do panelu a týmto je naša schôdza uzavretá. Ďakujem. E, tlmočníci by radi informovali E, ctené publikum, že už 24. deň prebieha štrajk a generálny tajomník